je správa pani Elisabeth Vozenberg, ktorá pracuje na vedeckej, ktorá sa zaoberá vedeckou univerzitnou kariérou žien. Takže dávam slovo našej spravedajkyni pani Elisabeth Vozenberg. Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán e, predseda. Milí kolegovia, som veľmi rada, že môžem uviesť moju správu, ktorá sa zaoberá prekažkami, s ktorými sa stretávajú ženy vo vede, výskume, predstavenstvách a iných významných funkciách. Teraz máme poslednú možnosť vymeniť si názory na túto tému a ja dúfam, že keď sa bude hlasovať o tejto ambicioznej správe, provokatívnej správe získam zajtra dostatočnú podporu. Hovoríme o prekážkach, ktoré sú známe ako sklený strop. Nie je to nejaký nový termín, je to termín, ktorý sa už používa 30 rokov. A chcela by som ukázať, aké kategórie e, majú takýto sklený strop. Je to otázka príležitosti pre ženy, keď chcú dosiahnuť určité ciele a zodpovedné miesta, funkcie. Ďalej by som sa chcela zamerať aj na dôvody, ktoré vyvolali takéto prekážky. Prečo takéto prekážky vznikli? Ako došlo k sklenému stropu? A chcem sa venovať aj otázke diskriminácie žien. To sú e, samozrejme, povedala by som, stereotypy a teraz sme už v 21. storočí a je to veľmi ambiciozne obdobie pre EÚ a napriek tomu sa stretávame s diskrimináciou, ktorá zasahuje 50 obyvateľstva sveta. Ďalšie dôvody sú dôvody, ktoré musíme hľadať v rodine. Tam sú prekážky, ktoré majú ten charakter, že keď ženy, ktoré chcú dosiahnuť svoje ciele, musia venovať sily aj ďalším rodinným činnostiam. A potom je tu nedostatočné zastúpenie žien vo vede, technike, venstvách, ako aj vo vedúcich funkciách, kde by ženy mali byť a mali by, byť, e, mali by mať dôležitejšiu úlohu ale súčasne musíme zabezpečiť, aby aj prostredie bolo pri, priateľsky naladenie vočím ženám. Pokiaľ ide o odborný rast žien, tak tu máme štyri hlavné kategórie, ktoré majú dopad na ženy. Je to materstvo napríklad. To je vec, ktorá sa týka len žien, ale vníma sa ako prekážka, pretože ich stojí veľa času, počas ktorého tieto ženy, ženy, ktoré sú matky, nemôž, e, sa venujú inej úlohe a nie realizácii takýchto pracovných ambícií. Treba sa na to ale pozerať inak. Treba sa tu zbaviť stereotypov a stereotypných názorov, napríklad, že žena musí venovať svoj čas rodine a že to jej odoberá čas, ktorý by mohla venovať kariére. Druhá skupina sú úplne anachronistické veci týkajúce sa diskriminácie a hovorí sa tu o delení povolaní na ženské a mužné a to vidí, mužské a to vidíme najmä vo vede a technike. A potom je tu aj rozdiel v odmeňovaní. V mnohých prípadoch sa tieto veci dostali už aj na súdy. A potom mnohé ženy nemajú prístup ani niektorým druhom kariéry a e, nie sú tu ani dostatočné ambície, takže hovoríme aj o materstve, financovaní, ako aj o zásadách a hodnotách európskych členských štátov, ktoré musia byť v súlade s horizontom 2020. A ja si myslím, že v zásade sa zameriavame na dve hlavné veci tu, a to je rodina a vzdelanie, pretože to je to, kde mladí ľudia sa budú učiť a nadobudnú spôsob rozmýšľania, ktorý im umožní dosiahnuť e, rovnosť a rovnováhu medzi našimi dvomi rodmi. A teraz, ak dovolíte, by sme začali e, postup spontánnych vystúpení. A tentokrát by som chcel dať slovo pani Tresakundy Kakia. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Musíme si priznať a uznať každého schopnosti bez ohľadu na pohlavie a zabezpečiť nasledujúce. Deti, chlapci a dievčatá musia začať pracovať na rovnakých predmetoch interaktívnym spôsobom v, rovnakých vec, v rovnakom veku. Vzdiela, výchovní pracovníci musia mobilizovať deti, aby si rozvinuli svoje schopnosti bez ohľadu na stereotypy. Potrebujeme zabezpečiť lepšie poradenstvo pre voľbu povolania. Treba pomáhať školám, aby mohli kupovať správne vzdelávacie materiály, aby sa študenti zúčastňovali na vedeckých projektoch a e, treba pou, a ženy, ktoré uspeli vo vedeckých profesiách, sa majú podielať o svoje skúsenosti a stať sa už e, takými rolo, modelovými rolami a tieto aktivity treba posilňovať. Ďakujem. Graziak, Mirin Graziak, ďakujem. A teraz dávam slovo pánovi Santošovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ja pozdravujem pani komisára aj pani spravodajkyňu. Som vedec profesor v Portugalsku a videl som, ako došlo k nárastu počtu žien vo vede a vidím, ako tento počet rastie a rastie aj kvalita univerzitného vzdelávania a vedeckého výskumu. Portugalsku rodová rovnováha trvala, ale lepšie sa situácia. Uznávam, že rovnováhu sme ešte nedosiahli vo všetkých inštitúciách. Existujú aj špecifické požiadavky žien, napríklad potreba materskej dovolenky a tie ešte nie sú úplne dané do rovnováhy. Takže si treba skoordinovať prostredníctvom zlepšovania situácie pre ženy, ktoré sa rozhodnú mať deti Musíme si uvedomiť, že ženy majú tiež právo na úspech vo vedeckej sfére, ale stávajú sa aj matkami a preto naozaj veľmi vítam túto iniciatívu a podporujem ju. Ďakujem veľmi pekne. A teraz Priotis, Notis Marias. Ďakujem, pán predseda. Chcem zablahoželať pani spravodajkyni k jej správe pani Vozenbergerovej, chcem povedať, že keď sa pozeráme na štatistiky, tak vidíme, že aj dnes percento e, výskumných pracovníčok vo firmách je 19 a majú podobné nízke zastúpenie aj v oblasti vzdelávania. To znamená, že to vyplýva z diskriminácie žien v niektorých pracovných oblastiach a veľmi často to vedie k nerovnakému zaobchádzaniu a rozdielom v platoch medzi týmito dvomi rodmi, pohľaviami. Je to porušenie základných ľudských práv a treba proti tomu bojovať. Preto komisia musí prísť aj s politikami, ktoré by odstranili diskrimináciu žien a musíme vyzvať ženy, aby pracovali v akademických aj vedeckých kruhoch, Takisto aj v oznamovacích prostriedkoch sa treba snažiť o odstraňovanie stereotypov v súvislosti s týmito dvomi pohľaviami a takto sa nám podarí odstrániť diskrimináciu medzi vo vede a vzdelávaní. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. A teraz pani Lorela Frenca. Grazie, presidente. Io, eh... Ďakujem, pán predseda. musím povedať, že že sa cítim byť súčasťou tejto správy, keď že mám skúsenosti s fenoménom, ktorý sa tu opisuje. Je tu veľmi silný sklený strop v Taliansku, možno viac ako inde v Európe a chcem vyzvať všetkých, aby riešili tento problém skleneného stropu. Je tu veľká prekernosť v celej Európe, riziko, že, že ženy nezrealizujú svoje ciele. Čiže vyžaduje sa tu spolupráca a ženy e, nesmú čeliť ďalším prekážkám. Výskum musí byť demokratickejší, právo na štúdium a právo e, realizovať sa vo vede musí byť otvorené pre všetkých. Ďakujem. Teraz pani Konstant Legrip. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Aj ja chcem zablahoželať e, našej kolegyni k výbornej správe a e, k jej e, silnému um, e, silnej kritike skleneného stromu, stropu, ktorému čelia ženy v oblasti vedy a v technickej oblasti. Ak si všetci uvedomíme to, že potenciál, talenty a žien veľmi často sú ako keby otlačené bokom, keď si to uvedomíme, tak bude možné spoločne vyvinúť značnú snahu, aby ten sklený strop bol, strop bol prelomený, aby sme bojovali proti stereotypom, tradičným kliše a predsudkom, zmena mentality e, u rodičov, v rodinách. E, rodičia majú veľmi často strach z tohto technického prostredia a tradičných Ehm, povolaní, ktoré sú rozdelené medzi chlapcov a dievčatá. Ehm, ženy sa orientujú skôr na tie oblasti, kde môžu využiť svoju empatiu a tradičné ženské vlastnosti. To všetko vedie k premárneniu veľkého ľudského potenciálu na úkor nás všetkých. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o rečníkov, poprosím, aby sa držali rečníckého času. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja som neporozumel, že ste hovorili o mne. Uh, Najskôr ďakujem pani Fortenberg za, Fortenberg za jej správu. Hoci ho nemu, ju nemôžem všade podporiť, v niektorých oblastiach kompetencie EÚ e sa presahujú, ale sú tu aj dobré oblasti, veda, univerzitný život pre ženy. Teším sa, že e, sme tu získali väčšinu pre moje pozmenujúce návrhy, kde sa venujem hlavne vede a výskumu keď v diskusiách hovoríme o rodovej nerovnosti, vždy sa to skončí v rodinách. Matky s rodinami e, sú aj na univerzitách, aj v, v výskume znevýhodňované. E, deti predstavujú kariérne riziko v živote žien. To sa musí skončiť aj pre nás tu v Európe čas výchovy e, musí byť e, sklbený, musí byť e, zaplatený, musíme to presadiť, tieto náklady sa stanú niečím ako je dôchodok. Taktiež potrebujeme viac univerzít, ktoré sú otvorené pre takýchto, takéto študentky, pre rodičov a pre matky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pánovi Gebrikemu a teraz má slovo pán Hordy Sebastian. Ďakujem pekne, pán predseda. Zdôrazňuje sa tu vedecká akademická sféra. To nie je výnimka miest, kde všade by bolo možné zlepšiť situáciu medzi mužmi a ženami v Európe, ale tu je to zrávažné, pretože úspešnosť žien môže byť veľká, ale sklený strom im zabraňuje v postupe vpred. Myslím si, že len ťažko dosiahneme nejaké sociálnu, nejakú sociálnu spravodlivosť, takže je tu otázka na komisiu sú potrebné určité opatrenia, hlavne v oblasti vzdelávania, aby sa do ženských aktivít, ako je napríklad výchova detí, zapojili aj muži. Tam by mali muži pomáhať, pretože ak žena nesie na svojich pleciach všetku zodpovednosť za rodinu, ten sklenený strop sa nikdy nezrutí, preto ďakujem za to, že to bolo zapracované do správy a že sa tu zobrazia všetky možné opatrenia, aby sa s týmto skoncovalo. Ďakujem. A teraz má slovo komisia, pán komisár Navračič. Ďakujem. Vážení kolegovia, najskôr vám chcel zablahoželať, zablahoželať pani Vonzenberg a to, k tejto iniciatíve. Návrh správy o kariére žien vo vede a univerzitách a o sklenenom strepe. Toto je veľmi vítaný krok. Dobre odzakadluje súčasnú situáciu a navrhuje konkrétne kroky vpred. Dovolte mi sa podeliť o niekoľko myšlienok. Poprvé, Inštitucionálne zmeny. Ako ste správne spomenuli vo vašej správe, sú veľmi potrebné, je veľmi potrebné, aby sa odstránili inštitucionálne prekážky vo vede ženy a muži, môžu mať rovnakú kvalifikáciu, ale veľmi často nemajú rovnaké šance na úspech kvôli pretrvávajúcej diskriminácii a stereotypu, pokiaľ ide o úlohu a kapacitu žien. Ešte stále sú tu postupy či postoje, ktoré sú zdrojom nerovností. Inštitucionálne zmeny môžu pomôcť k zabezpečeniu toho, aby výskumné inštitúcie poskytovali rovnaké príležitosti pre mužov a žien na všetkých úrovniach. K tomuto cieľu Európsky, Európska oblasť výskumu by mal prijať um, program, ktorý obsahuje plný výpočet um, opatrení, a ktoré, ktorými odstránime túto nerovnosť a budeme monitorovať postup. Inštitucionálne zmeny znamenajú, že sa presunieme z programov zameraným na ženy, ktoré nevedú k, eh, nevyhnutne k, k udržateľnosti. Inštitucionálne zmeny a výskumné organizácie sú dnes základným kameňom stratégie Komisie o rodovej rovnosti vo výskume v horizonte 2020 náš rámcový program pre výskum a inovácie tieto inštitucionálne zmeny e, sa odzrkadľujú celkom jasne, ale musíme urobiť viac a lepšie. Potrebujeme, aby všetky členské krajiny sa zaangažovali v rovnakej línii v oblasti výskumu. Som rád, že Európsky parlament je tu s nami. Vaša úloha a pomoc sú kľúčové. Po druhé, Dôležitosť e, presadzovania existujúceho regulačného rámca v rodovej rovnosti. Hovorili ste o tom na začiatku. Komisia s tým plne súhlasí. Nestačí mať zákony, potrebujeme efektívnu implementáciu a presadzovanie. Komisia monitoruje aplikáciu existujúcej legislatívy EÚ v členských krajinách v oblasti rodovej rovnosti. Európsky výskum potrebuje tiež riešiť špecifické problémy, problémy e, na európskej a národnej úrovni. V máji 2015 rada schválila európsky Európsku cestovnú mapu v oblasti výskumu a vyzvala členské štáty a komisiu, aby implementovali e, špičkové priority prostredníctvom akčných plánov a stratégií národná legislatíva sa musí e, odzrkadliť v konkrétnych krokoch. To je kľúčová priorita. Cestovná mapa tiež hovorí, že medzery v odmeňovaní legislatíva na európskej a národnej úrovni, to treba doriešiť. Vieme, že národné zákony, stratégia a stimuly e, v, v výskumných inštitúciách existujú, sú dôležité, pretože tieto sú zodpovedné za implementovanie inštitucionálnych zmien prostredníctvom plánu rodovej rovnosti. Rada požiadala o primerané ukazovatele, ktorými budeme merať pokrok na národnej a európskej úrovni a tak to hovorí aj parlament vo svojej správe. Znovu Európska komisia plne súhlasí. Kľúčové e, ukazovatele boli zverejnené v júli a plná správa sa zverejní v januári 2016. V tejto snahe Európska komisia by chcela zdôrazniť potrebu plnej spolupráce zo strany členských krajín preto, aby sme tieto ukazovatele mali čo najrobustnejšie. Po tretie, e, rodová rovnosť rozhodovaní e, vo výskume a inštitúciách. Účasť žien na rozhodovaní je dôležitá. Ženy sú ešte stále podzastúpené v rozhodovaní a v tento fenomén sa nelepš- nezlepšuje. V mnohé európske krajiny si e, to riešia kvotami. V roku 2013 18 štátov tak urobilo v porovnaní s 8 v roku 2008. Potrebujeme jasne dosiahnuť zlepšenie v rozhodovaní, e, pokiaľ ide o mužov a ženy. A na záver by som chcel spomenúť tri dôležité iniciatívy v rodovej rovnosti. Prvá, e, rovnováha v pracovnom a súkromnom živote. V auguste sme zverejnili cestovnú mapu, ktorá obsahuje široké iniciatívy, aby sa zlepšila táto oblasť do roku 2016. Komisia tu má mix právnych a um, mimoprávnych nástrojov, aby sa našli riešenia pre súčasné rodiny, uh, Začneme konzultačný proces. Európsky parlament, členské štáty a sociálni partnery budú mať veľmi dôležitú úlohu, ktorú budú zohrávať v tomto procese. E, po druhé, e, v roku 2012 tu bol návrh komisie, aby sa zlepšila rodová rovnosť e, na zozname vybraných spoločností. To podporuje väčšina členských krajín. A keď sa to schválí v parlamente a rade, bude to ako keby vydlažením cesty pre ďalší pokrok v rodovej rovnosti. Tiež zdieľame váš názor, pokiaľ ide o nerovnosť odmeňovania. To existuje na európskej úrovni predstavuje to 16,4 na minulý rok. E, komisia schválila odporúčania, aby sme pomohli členských e, štátom a ostatným hráčom v efektívnejšom e, uplatňovaní legislatívy rovného, rovnakého odmeňovania. Do konca roku by sme mali obdržať oznámenia členských štátov, ktoré sa týkajú národných odporúčaní vo vzťahu k našimi odporúčaniami a potom budeme posudzovať, či je tu potreba ďalších opatrení. Teda v závere tak ženy ako aj muži musia mať možnosť e, splniť svoje ambície, čo bude prospech celej spoločnosti. Komisia bude sa snažiť e, robiť svoju úlohu, ale aby e, vlastne dosiahnutia rodovej rovnosti a však je tu potrebné prijať politiku aj na úrovni členských štátov. Komisia teda si poznamenala všetky dobré odporúčania, ktoré vyplývajú z tejto správy. Ďakujem pekne, predseda. Ďakujem pekne, pán komisár. Končím